do smrti. Počas 10 Európsky parlament e, sa e, snaží zabezpečiť zrušenie trestu smrti po celom svete. E, Európania sú presvedčení, že bez ohľadu na to, nakoľko je otrasný trestný čin, to sa nedá riešiť ďalším zabíjaním. Počas minulého roku podľa Amnesty International viac ako 1600 e, e, ľudí bolo obesených e, po celom svete. Okrem toho existujú aj neoficiálne zabite v 26 stranách. Je to Čína, Irán, Irak, Južná, Saudská Arábia, kde dochádza k najväčšiemu počtu trestov smrti. 23 tisíc E, ľudí po celom svete očakávajú e, výkonu trestu smrti. Veľmi ľutujeme, že krajiny ako Gambia, India, Japonsko a Pakistan počas e, viacerých rokov pozastavenia e, trestu smrti v roku 2012 sa vrátili k tomu. Existujú aj dobré správy. Počet nepriateľov e, trestu smrti rastie po celom svete v 97 krajinách e, zo zákona tento trest smrti je zakazený v 150 krajinách, 40 e, krajinách e, vlády a parlamenty sa viedeli proti tomuto trestu. Treba si všimnúť vývoj v Spojených štátoch. V jednej tretine Spojených štátoch sa rozhodlo zrušiť tento trest E, Európsky parlament bude naďalej robiť všetko možné, aby podporil tento pozitívny vývoj v mene nášho parlamentu. Vyzývam všetky štáty, aby zrušili tento neludský e, druh trestu. A teraz ešte E, e, dve poznámky ohľadom našho kanálu. Pán Watson e, sa prihlásil. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, chcel by som oficiálne poďakovať všetkým poslancom zo všetkých politických skupín, ktorí podporili môj návrh menovať Malalu Jusufsaj na Zacharovú cenu. Je to veľa študentka, ktorá svojimi učebnicami zvíťazila nad Talibanom. Nominácia nomináciu podporili tri politické skupiny. E, to, že tvrdila, že mladí e, majú právo na vzdelávanie a e, si zaslúži podporu. A ďakujem konferencii predsedov za to, že povedala, že bude inšpirovať nielen Malalo, ale milióny detí po celom svete na vzdelávanie a ďalší rozvoj. Pán kolega Watson, hovorí pán predseda. či tu ide o e, e, procesuálnu záležitosť a chcel by som vás e, požiadať, aby ste to nespochybňovali. Pani kolegyňa Gomez, ale poprosím vás naozaj k e, podstate rokovania Vážený pán predseda, ja by som chcela upozorniť tento parlament na správu, ktorú dostávame z Líbie. Premiér Alizidán bol unesený ozbrojenou skupinou dnes ráno. Našťastie sú aj také správy, že bol prepustený. To svedčí o tom, aká eh, je situácia v Líbii. Sú tu obrovské výzvy a my, Európania, môžeme spraviť niečo, aby sa situácia zmenila. Ja ako stala spravodajkina som minulý týždeň strávila v Líbii eh, s pani Antaliou Kostalovou a chcela by som povedať len toľko, že teraz nastal ten moment, aby sme vyjadrili našu solidaritu všetkým, ktorí v Líbii chcú demokratickú budúcnosť a právny štát. A musíme trvať na veciach, ktoré potrebné zmeniť. Ďakujem pekne, pani Gomez. Pochopili sme vašu požiadavku ale e, pokiaľ ide, e, e, to tiež nebola faktická poznámka, takže vážne kolegyne a kolegovia, ďalšie prihlásenie sa o slovo, pokiaľ ide o politický obsah. E, nie je možné totiž e, začínať rozpravu, ktorá nie patrí do programu nie je možné e, podávať e, e, takéto žiadosti, aby ste vyjadrovali politické signály. Ja vás chápem ako politik, ale nesmieme o tom hovoriť v rámci tejto rozpravy. Pani Sinkler, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Naozaj ide o faktickú poznámku ohľadom programu ako e, poslanky, ktorá zastupuje Západný Midland v Spojenom kráľovstve. E, teraz e, kolegyňa sa dostala do nemocnice, ale chcel, chcela by som naozaj vedeli podporu tejto mladej devčine, ktorá zaslúži túto cenu. Ale to, čo chcem povedať, je veľmi dôležité. Je naozaj sklamala nás, že ste nerespektovali našu E, e, náš parlament ani oznámili to e, v priamom prenose a najprv to oznámili v Twitteri pred 30 minútami, až neskôr nám. Vážna pani kolegyňa Sinclair, na konferencii predsedov a poprosím vás, aby ste sa pozreli do zápisnice po tom, ako sa e, e, to oznámila, neviem, e, niekto možno, že chcel to oznámiť Twitterom, ale to vôbec neznamená, že som chcel vyjadriť nedostatok rešpektu voči parlamentu. A mm, myslím si, že mohli by ste o tom rozprávať s predsedom politickej strany. Nik iný sa nehlasil o slovo? Herr Morganti, bitte sehr. Pán Morganti. Presidente. Pán predseda, počas včerajšej rozpravy o situácii rómskej komunity v Európe keď vystúpil luxemburský kolega Frank Engels EPP, skonštatoval, že som klamár. A to preto, že som informoval o faktoch v mojom regióne a boli aj uverejnené v mass médiách a nemal som možnosť odpovedať, hoci pán Engel využil modrú kartu a ja dnes formálne žiadam, aby sa formálne ospravedlnil, inak budem nútený predsedníctvu záslať písomnú žiadosť o postihnutie a teda, aby sa ospravedlnil za to, že ma nazval klamarom. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. E, mám nasledovný návrh, pán Morganti. Pozrieme sa do zápisnice e, e, a pokiaľ budem považovať, že správanie sa kolegu nie je priateľné, pozvám ho na rozhovor a vysvetlím mu, že nepatrí označovať svojich kolegov ako Klamárov. Takže pozrieme sa do zapisnice. Ďakujem veľmi pekne. Nemám tu žiadne ďalšie prihlásenie sa o slovo. To znamená, mm, odozdovám ďalej e, predsedníctvo pánovi Karasovi. Liebe Kolleginnen Vážené kolegyne, vážení kolegovia, teraz e, začíname hlasovanie. Najprv e, správa Nis Uteburg.